Na záver tejto rozpravy máme 6 eh, návrhov uznesení. Týmto je rozprava ukončená. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Začneme uznesením o situácii v Stredoafrickej republike. Máme návrh uznesenia štyroch politických skupín. Návrh 1, kto je za? To je proti. Eh, zamietnuté. 2, kto je za? proti, taktiež zamietnuté e, celé uznesenie, kto je za, proti, zdržali sa prijaté e, ďalej. E, ďalšie uznesenie týkajúce sa odebrania orgánov v Číne. Aj tu máme návrh piatich skupín. Prvá časť, prvý návrh, to je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť, to je za. Proti. Držali sa prijaté odsek 6. Návrh 2, kto je za? Proti? Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie F. Návrh 1, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Celé takto upravené uznesenie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k poslednému uzneseniu o situácii na Sri Lanke. Aj tu máme návrh uznesenia piatich politických skupín. Odsek 1, návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa Zamietnuté. Návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa taktiež zamietnuté. Teraz ocek 9 v pôvodnej časti, v dvoch častiach e, oboch. Menovite prvá časť, ktorom hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatá je druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Je to veľmi neprehľadné. Budeme hlasovať elektronicky o návrhu 3. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz celé takto upravené uznesenie hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Zápisnica tejto schôze bude E, predložené na schválenie na úvod e, ďalšej schôdze, ak nebudú žiadne námietky. Všetky uznesenia, ktoré boli prijaté v priebehu dnešnej schôdze, odozdáme príslušným zainteresovaným osobám. Drahí kolegovia, ocitáme sa na konci dlhého roka. Chcem sa všetkým poďakovať za spoluprácu. Chcem